Ako viete, v stredu ráno po predstavení programu bulharského predsedníctva príde premiér Borisov za Bulharsko. Potom sa bude konať prvá rozpráva o budúcnosti Európy a tam sa vyjadrí aj írsky priemer, premiér Týsach. A to bude veľmi dôležitá príležitosť pre nás, eh, pretože do Európskeho parlamentu prichádzajú pravidelne premiéry a odohrávajú sa tu veľmi dôležité diskusie o budúcnosti Európy. Rozpráva bude interaktívna a inkluzívna a bude to e, prvýkrát aj nový formát diskusie bude prebiehať spontánna Rozpráva tzv. catch the eye. Každý, kto sa prihlási, sa bude môcť okamžite vyjadriť. Z časových dôvodov samozrejme asi nedostanú slovo všetci prihlásení, ale ja sa budem snažiť zo všetkých síl rešpektovať diverzitu tohto zhromaždenia, aby sa čo najviac ehm, ľudí mohlo vyjadriť. Ďakujeme írskemu premiérovi za to, že prijal pozvanie eh, do Európskeho parlamentu a ďakujeme aj za to, že súhlasil s novým inovatívnym formátom formátom rozpravy. Formálne otváram zasadnutie Európskeho parlamentu. Zápisnica zo 14. decembra 2017 bola rozdaná. Ak nie sú pripomienky, bude považovaná za formálne schválenú. Zápisnica z poslednej plenárnej schôdze je schválená. Poslanec Josu Juaristi